Ak tomu tak nie je, tak ehm, je táto požiadavka prijatá. Teraz e, môžeme pokračovať v našej ďalšej e, rozprave, ktorá sa týka prípadov porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu. A naša prvá diskusia dnes popoludní je, sa týka Iránu a nedávny prípad, ne, ne, neposledné prípady porušovania ľudských práv. A ja by som dal hneď slovo pánovi Belderovi na 2,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán V súčasnosti mm, mm, život mm, iránskeho pastiera Josefa Harchanho je v rukách Ayatollaha Chameniho, ktorý je vlastne lídrom Islamskej republiky. Bol na neho vydaný e, trest smrti, pretože sa rozhodol, že už nebuď, že konvertuje z moslimskej zviery. A toto je vec, ktorá vlastne je podľa iránskej ústavy a to odporuje takisto e, medzinárodným záväzkom, ktorý, ku ktorým sa Irán zaviazal. E, rozhodnutie Chamenejho o tom, že by, by mali to človeka zbaviť viny, by malo byť už na ceste, ale zatiaľ sa nič neudialo. A môže sa stať, že dokonca ani sa to nič nezmení ani do začiatku budúceho roku. Takže vysílam kolegov aj e, komisiu, aby tohto človeka ho nenechalo v ústich a žiadajte, aby bol zamený viny u iránskych e, orgánov. Včera večer mi volala jedna iránska novinárka a počul som jej hlas, že prečo je Európa tak ticho, e, keď ide o nenechaného život je to na európskych inštitúciách, aby presvedčivo reagovali na túto palčivú otázku. A takisto tu je podobná situácia v ostatných prípadoch, o ktorých dnes poloni tu budeme diskutovať. Ďakujem pekne, teraz má slovo pani Veržia. Merci, monsieur le président Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes eh, prijímame uznesenie o Iráne a toto je už prakticky šiestýkrát od začiatku eh, tej legislatívy tohto parlamentu a je to tretíkrát od začiatku roku, takže ja súhlasím samozrejme s, to, to, s týmto uznesením aj s textom, ale eh, predovšetkým opäť by som chcela e, tiež sa e, posťažovať na to, aké sú tu e, dvojité, dvojaký meter, pretože po celom svete tu máme prípady, kde sú jednoducho ľudia mučení, kde sú porožované ľudské práva a o týchto krajinách sa nehovorí. Napríklad dnes ráno 27 členný, 27 ročný Tunizan bol popravený v Iraku no, tiež jednoducho len protestoval proti tomu, že jeho otec eh, bol týraný a sú tam jednoducho ďalší ľudia, ktorí tiež čakajú na svoju popravu, len preto, že boli odsúdení irackými eh, orgánmi a pritom voči Iraku od júla 2009 tento parlament neprijal žiadne uznesenie, takže ja by som chcela, pani milí kolegovia, ponechať na vás eh, robiť si názor predseda. Ďakujem pekne, teraz nasleduje pani Kretu. Čo? discutăm iarăi despre situaia drepturilor omului în iran fapt care confirmă temerile noastre privind practicile Ďakujem pekne. Toto vlastne len potvrdzuje naše obavy z toho, akú uplatňujú iránske orgány, ktoré potláčajú nespokojnosť obyvateľov zneužívanie irianskými e, orgánmi sa, sa sústreduje predovšetkým na rôzne menšiny ľudí, e, ženy, mladých ľudí, E, náboženské menšiny a podobne. Takže toto nie je cesta k e, občianskej spoločnosti a iránske orgány trestajú úplne každého, kto nesúhlasí s režimom. Medzinárodná komunita už vyjadrila svoje obavy vo vzťahu k ľudskoprávnej situácii v Iráne a Irán reagoval väčšou, ešte väčšími represiami voči populácii tým, že ešte viac obmedzujú ľudské práva. Myslím si, že je potrebné zabezpečiť spravodlivosť. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prześladowania wobec... Ďakujem pekne, pani predseda prenasledovanie opozície a represívu na báze tzv. náboženských deliktov si vyžadujú našu reakciu a naše odsúdenie. Máme tu prípad e, Asirta, ktorý bol odsúdený na respektíve filmárky, ktorá bola odsúdená za svoju prácu a pričom nebolo vôbec vysvetlené, že prečo bola za to odsúdená. Jednoducho krajiny musia e, e tiež podmieniť ekonomické vzťahy s Iránom na tom, akým spôsobom zaobchádza s um, politickými väzňami vrátane um, kniaza Nadakanyho. Takže ja by som um, apeloval na to, aby sme neakceptovali takéto represie, aby sme pokračovali ďalšími koordinovanými sankciami. Len takýmto spôsobom môžeme donútiť e, teheranské orgány, aby spolupracovali s OSN. Mr. Preda is next. Pán Preda, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán predseda, Minúta je príliš malo na to, aby som poukázal na celý rád porušovania ľudských práv. Ide tu o uvalenia do väzby, ide tu o nekalé prístupy, o mučenie, o diskrimináciu, ide tu o neludské zaobchádzanie a takisto aj o trest smrti. Je to celý rad tendencií na celom svete, predsa, že sa trest smrti odbúráva Veľa rozhodnutí žiada medzinárodné moratórium, ale napriek tomu v Iráne ešte stále máme najväčší počet vykonaných poprav, ktoré sa častokrát konajú proti civilnému občianstvu. Tieto popravy si častokrát nikto ani nevšimne, častokrát sa tu popravujú aj nezletilí. Kolegovia a kolegyne tu vyž požadovali okamžité prepustenie tohto kazateľa, pretože sa mu vyčíta, že odpadol od islámu. Myslím si, že vzťah medzi Iránom a EÚ by mali byť prehodnotené, aby sa tieto problémy potom vyriešili. Ďakujem pekne. Ďalší rečník hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, kde začnem? Nukleárne tematiky E, dominujú našim poriadkom, ale nezabúdajme na porušovanie ľudských práv v Iráne. Tieto sú skutočne veľmi dôležité, pokiaľ ide o budúce voľby na jar budúceho roku. Opoziční kandidáti sa nachádzajú vo vezení, e, utlačajú sa tu ľudia, potlačajú ľudské práva, sloboda prejavu, onlineové a offlineové médiá, e, mučenia, a popravy, ktoré sa konajú stále viac ako inde vo svete, viac ako v Číne, dokonca aj mladiství, situácia je skutočne veľmi poborujúca. A v kontexte týchto neludských činov sa my zamýšľame nad tým, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli Iránčanom. Pán predseda, budúcnosť Iránu leží v rukách jeho národu a som presvedčená, že sa im podarí dosiahnuť svoj cieľ, ale aj so všetkými týmito sankciami OSN všetky firmy, ktoré e, sú v tejto krajine, ešte stále dávajú k dispozícii technológie na stopovanie, sledovania, takisto aj know-how tým, ktorí sú momentálne v tejto krajine pri moci. Musíme ukončiť zjednodušovanie cenzúry a obmedzovania slobody. A musíme zabrániť tomu, aby jednoducho takéto firmy pomáhali takýmito technológiami. Naše nariadenia nie sú dosť. Potrebujeme uplatňovať e, štandardy na európskej úrovni a potrebujeme nástroje a mechanizmy na to, aby sme získali transparentnosť a zodpovednosť, aby jednoducho všetky tieto počítačové firmy, ktoré sú tam e, nepodkopávali stratégie Európskej únie, ktoré sú zamerané na ochranu ľudských práv. Ďakujem pekne, pani Šake, pani Lochbíler. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, titulky v medzinárodných médiách sa v súčasnosti koncentrujú znovu na e, atómový spor s Iránom. Preto je dobré, že my v Európskom parlamente takisto upriamujeme našu pozornosť na porušovanie ľudských práv v tejto krajine a že sa konečne venujeme tejto problematike a nezabúdame na ňu. Naše uznesenie vypočítava všetky prípady porušovania ľudských práv, kde veľa ľudí, občanov a občianok trpí. Je to skutočne strašná, otrasná, e, otrasný zoznam ľudí. Stačí tu iba poukázať na vybičovanie mladých ľudí a študentov a my žiadame, aby e, trestný kódex jednoducho zabránil takýmto telesným trestom. Mimoriadný spravodajca OSN pre Irán poukázal v správe o zhoršujúcej sa situácii ľudských práv, kde sa ukazovalo, a tam teraz citujem, o systematickom modele násilia. A my vyzývame iránskú vládu, aby túto správu brala vážne, aby bezokladne umožnila prístup e, mimoriadného vyslanca OSN do krajín. Naše uznesenie sa však zameriava aj na podniky, ktoré majú svoje sídlo v Európskej únii. To sú tie, ktoré svoje technické technológie dodávajú do Iránu technológie, ktoré pomohli režimu na to, aby prenasledovali obhajcov ľudských práv a zakázali im takýmto spôsobom protestovať. Iránska vláda sa nechala počuť, že pracujú na internetovom systéme, ktorý je paralelným alebo doplnkovým eh, systémovým spôsobom, systémom k celosvetovému internetovému systému. Má to zodpovedať iránskym princípom tzv. sieti halal. Ak sa na to pozrieme bližšie, tak si uvedomíme, že to má byť nástroj, ktorý má kontrolovať široké masy občanov a kontrolovať ich, ale sú tu výnimky pre obchodníkov a pre banky. Ja kritizujem veľmi e, tvrdo, že z Európy dodávame cenzúrové a filtrové technológie, ktoré takýmto spôsobom prispievajú a takisto preberajú na seba aj zodpovednosť, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. Preto apelujem na vás všetkých kolegovia a kolegyne, aby ste tieto pozmeňujúce návrhy z našej strany podporili. Ďakujem. Ďakujeme pekne, hovorí pán predseda. A teraz si vypočujeme politické skupiny. Začneme z EPP a slovo dostane pani Makovej. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Irán je jednou z tých krajín, v ktorých v 21. storočí ešte stále pred súdom máte možnosť eh, vybrať si dve možnosti, buď vieru alebo život. To si musíme predstaviť E, skutočne na základe prípade, e, na základe príkladu tohto pastora. Charta o ľudských právach e, OSN poukazuje aj na veľké množstvo poprav, verejných poprav, ako napríklad ukameňovaním. Poukazuje sa tu na hrôzostrašnosť týchto poprav, na diskrimináciu, na drastické obmedzovanie e, slobody zhromažďovania sa a slobody prejavu. To sú všetko alarmujúce signály, ktoré musíme my brať na vedomie. E, je mi ľúto, že Rada ministrov zahraničných vecí minulý pondelok sa rozhodla takým spôsobom, že sa oddialilo prehlbenie sankcií voči tejto krajine. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Toto uznesenie e, parlamentu celkom jasne poukazuje na to, že sa nedodržiavajú ľudské práva, stále sú tu popravy a tresty smrti a tieto sa systematicky uplatňujú voči tým, ktorí sú proti iránskému režimu. Ja, ja obdivujem e, politické opatrenia, ktoré sa jednoducho stále ešte neuplatnili voči tejto krajine. Pretože týmto našim nekonaním sa stále podporuje strach tých, ktorí majú snahu urobiť niečo proti tomuto režimu. A vidíme to aj na tom, že režim v tejto krajine nechce spolupracovať s OSN, Európska únia musí jednoducho urobiť všetko preto, aby boli podporení tí, ktorí sa odvážne stavajú za ľudské práva a ich podporu. A v tomto kontexte je jednoducho nepripustné, aby európske podniky e, iránskému režimu dodávali technológie, aby sa mohla uplatňovať ešte prísnejšia cenzúra. Tieto podniky musia byť vystupované a parlament urobí všetko preto, aby tieto podniky boli exemplárne potrestané. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani jeden Maky. Pán predsedajúci, opäť raz e, tu diskutujeme o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne a o ich porušovaní. Zdá sa, že je to nekonečná cesta, respektíve neustále sa opakuje táto téma na tejto našej rozprave o nalihavých udalostiach Ľudia v Iráne si zaslúžia ľudské práva, demokraciu a slobodu. Ale ak, aktivisti v oblasti ľudských práv a občianských práv sú zadržiavaní, súdne konania nie sú ani zďaleka v súlade so štandardami Európskej únie a medzinárodnej obce, eh, nerešpektujú sa práva žien a ani princíp eh, slobody slova sa nedodržiava, porušuje sa každodenne. Najmä ma šokuje to, že v súčasnosti 42 právnikov bolo zatknutých a čeli súdnemu obvineniu z toho dôvodu, že sa snažili poskytovať právne poradenstvo politickým väzňom a aktivistom. Pán predsedajúci, arabská jara nám ukázala, že snaha ľudí dosiahnuť dodržovanie ľudských práv a slobodu sú hlboko zakorenené. Nemali by sme v tomto smere pristupovať na kompromisy. Napokon sa občania Iránu dočkajú občianských a ľudských práv, ktoré si zaslúžia. Medzi tým však Európska únia musí venovať tejto otázke eh, vysokú pozornosť. Ďakujeme pekne. Pani Jeten Meky, teraz dostáva slovo pán Van Dalen v mene skupiny ECR. Pán predsedajúci, ak sa nedodržiavajú diktátorské postupy Chamejny Hamadinejada, tak nie je priestor pre život. Ženy sú kameňované a mladí ľudia sú um, napokon často skončia obesení, najmä kresťania sú najviac ohrození. Začiatkom roka Ahmadinejad zatiaľ začal kampaň proti kresťanom a volal potom, aby sa zastavil rozvoj kresťanstva v Iráne. E, žiaľ, to nebola len prázdna hrozba a teraz e, sme svedkami toho, že e, pastor Kani bol, je už vo vezení dva roky, pretože sa vzdal islamu a okrem toho v priebehu tohto obdobia bolo zatknutých viac ako 200 kresťanov. Chcem vyzvať vysokú predstaviteľku a aj vás, pani Damanaki, aby ste prijali čo najprísnejšie opatrenia voči Iránu a aby ste e, zakročili aj na Bezpečnosť rade OSN, aby ste presvedčili Čínu a Rusko, aby sa pridali k tomuto úsiliu. Podľa mňa už e, slov stačilo, teraz musia prísť konkrétne kroky. Pán Murphy, ďakujem. Je to e, naozaj dôkaz odvahy obyčajných ľudí v Iráne, že napriek útlaku, ktorému čelia, napriek popravám, napriek mučeniu, napriek uväzneniam, ešte stále sú masové hnutia, ktoré prejavujú nespokojnosť s udalosťami v Iráne. Eh, boli sme svedkami aj toho, že pracujúci nemajú možnosť vytvoriť odborové hnutia a eh, preto štrajkujú eh, v sektore spracovania cukrovej trstiny, taktiež v iných odvetviach priemyslu. Samozrejme, režim poročením prudko zasahuje, došlo k obeseniu mnohých učiteľov, mnohých pracovníkov, dochádza k veľmi závažným porušovaniam ľudských práv zo strany diktatorského režimu v Iráne. Toto usnesenie sa dnes nesmie využiť ako zámienka európskych lídrov, že budú zavádzať také sankcie, ktoré budú mať negatívny vplyv na občanov Iránu. Namiesto toho je potrebné podporiť odborové organizácie a touto formou pôsobiť proti porušovaniu ľudských práv a podporiť snahy chudobných, pracujúcich ľudí v Iráne, aby dosiahli zmenu vo svojom živote. Mm. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán poslanec

And... Ďakujeme pekne. Teraz eh, dostávam slovo pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. V prípade Iránu eh, je sklon byť zúfalý. Eh, naše hodnoty a Iránu sú veľmi vzdialené, nielen zemepisne. Je celá stovka prípadov a sú ich stovky, ktoré to dokazujú. Jedným z nich je aj prípad kazateľa Nadarkányho. Bol uväznený a čeli kedykoľvek riziku popravy kvôli tomu, že odstúpil od islamu. Zdá sa, že politika Iránu je e, často obmedzovaná iba na otázky náboženstva. Každý, kto sa aspoň trochu vzdiali islamu, e, sa vystavuje riziku uväznenia, respektíve aj smrti. Či už sú ženou alebo mužom, na tom nezáleží. E, Irán už porazil Čínu z hľadiska počtu poprav je ich zhruba 300 každoročne, mnoho z nich e, sa dokonca deje v tajnosti. Napriek tomu, že Irán je signatárskou krajinou mnohých dohovorov a dohôd na medzinárodnej úrovni, je potrebné zakročiť e, zo strany európskych inštitúcií a poukázať na tento problém a podporiť občanov Iránu. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Teraz má slovo pán Repo. Vážený pán e, predsedajúci, Zoznam e, spôsobov porušenia práv je veľmi dlhý. E, terčom útokov e, iránskych orgánov sú politickí aktivisti, občanskí aktivisti, novinári, právnici, dokonca mládež ktorá obhajuje životné prostredie. Okrem toho sa pošliapávajú aj práva žien, sloboda zhromažďovania, ako aj práva vierovýznania a práva národnostných menšín. Okrem toho sa e, popravujú v Iráne pravidelne e, ľudia, dokonca ženy, deti a mladí. Príliš dlhé e, pobyty vo vezení, dokonca mučenie sú každodenným programom mnohých ľudí v Iráne. Chladný postoj Iránu k svojim záväzkom v zmysle dohôd, ktoré podpísal Ehm, musia poviesť k tomu, že Európska únia zakročí. Je potrebné, aby sa zabezpečila sloboda vierovýznania, aby sa skončilo mučenie, aby sa zabezpečili práva menšín a rôzne iné ľudské práva. Irán hrá totiž veľmi nebezpečnú hru a národ do nekonečna nebude znášať e, toto utrpenie. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Poremba. Ďakujem, pán predsedajúci už mnohokrát sme vyzvali iránske orgány, aby prestali utláčať svoje národ, e, tí, ktorí sú proti režimu, tí, ktorí obhajujú ľudské práva, právnici, novinári čelia prenasledovaniu kvôli svojim názorom. Doposiaľ sme neboli veľmi úspešní v tomto našom úsilí. Okrem nášho vyhlásenia by sme mali vyvíjať aj tlak na iránsky režim, aby dodržiaval ľudské práva a aby podrobil sankciám tých, ktorí majú na svedomí porušovanie ľudských práv. Okrem existujúcich obmedzení vstupu do Európskej únie pre predstaviteľov iránskeho režimu a okrem blokovania ich bankových účtov mali by sme uplatiť aj také sankcie, ktoré povedú k tomu, že Irán nezíska nástroje

Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel... Ja by som chcel e, vrátiť vašu pozornosť na situáciu v Iraku, pretože sú tam, disidenti sú jednoducho odvádzaní do šaraf, tábora šaraf a jednoducho tie, je potrebné týchto chrániť, pretože sú prenasledovaní a pričom iracký e, premiér povedal, že chce tento tábor už zavrieť a tým by sa mala teda zlepšiť humanitárna situácia. E, v tomto kontexte však vymenovanie vysokého zástupcu EU pre tento tábor by určite bolo veľmi pozitívnym signálom však vysoký komis, komisár OSN pre utečencov takisto je zodpovedný za to, aby osoby, ktorí sú zadržávané v tomto tábore, aby bolo s nimi zaobchádzané ľudský. A jediné riešenie je momentálne, ktoré sa ponúka, je mierové riešenie. Predseda, ja mám viac požiadaviek v Catch the Eye, ale než môžem dať slova, ale budem sa snažiť maximálne. Takže najprv dávam slovo pani Jodel. Ďakujem pekne. Včera sme počuli v Európskom parlamente o prípadoch porušovania práv a toho, čo sa udielo na uliciach v Iráne, vo väzniciach a podobne, taktiež aj na univerzite. No, je to veľmi silná politika, ktorá sa orientuje proti ženám v Iráne. A ja by som tiež chcela poukázať aj na situáciu utečencov v tábore Ashraf pretože tento tábor je nutné, alebo tento tábor mal byť koncom do konca roka zavretý. A však e, my jednoducho máme zodpovednosť e, za tie za osoby, ktoré sú v tomto tábore. A preto toto rozhodnutie tá, vlády neuzavrieť tento tábor e, by malo byť kritizované taktiež aj e, mala by tu, mala by takisto aj komisár pre utečencov by mal niečo preto urobiť, aby sa situácia utečencov zlepšila, pretože títo utečenci sa musia, posky, musí sa im ponúknuť možnosť e, usiedliť sa v tretej krajine. Teraz ďalším rečníkom je pán Michael Cashman. Ďakujem pekne, pán predseda, ja vítam toto uznesenie, ale chcel by som urobiť jednu, jednu úpravu, opravu. Irán nie je islamskou republikou, republikou. Je to brutálny diktátorský režim, ktorý využíva, zneužíva náboženstvo pre svoje vlastné barbarské činy. A toto v podstate aj je zacielené na ľudí, ktorí sú tak aj muslimovia, ako aj príslušníci iného vierovýznania. Vidíme, ako jednoducho vešajú ľudí, mladých ľudí, mladých ľudí taktiež len preto, že boli homosexuáli, tiež sa sústredujú alebo orientujú na e, homosexuálov, transexuálov a podobne, ktorým je odmietaná možnosť bývania alebo vzdelávania. Ale ja som optimistom, pretože napriek všetkým týmto potlačaniam a brutalite muži a ženy naďalej e, bojujú proti režimu. A to, e, tá ich nádej musí dať naš, nám nádej a náš hlas musí hovoriť za nich. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán Tavares je nasledujúci. Com os poucos segundos que tenho, vou limitar za tých niekoľko sekúnd, ktoré mám k dispozícii, by som chcel ešte pripomenúť jednu vec, jedno meno pána Verbeša, ktorý je profesorom a lekárom na Teheránskej univerzite, ktorý e, vyšetroval alebo preš, e, skúmal osoby, ktoré boli obeťou režimu títo, um, títo um, odporcovia režimu jednoducho uh, zomreli. Takže ja volám potom, že my vieme, že sú tu napríklad európske firmy, ktoré spolupracujú s iránským režimom, buď uh, v prípade ochrany uh, vysielania alebo pri rušení opozičných televíznych kanálov a podobne, alebo ponúkajú software, ktorý zabezpečuje cenzúru programov. A v, tejto rozprave takisto musíme povedať, že tie firmy, ktoré pomáhajú porušovať ľudské práva, nemali by dostať ani cent z európskych peňazí. Nám sa to musí podariť na báze právneho základu, ktorý máme. Nechápem, ako komisia môže potrestať firmy, respektíve môže potrestať firmy za rôzne iné porušenia, pričom nemôže potrestať firmy, ktoré jednoducho kolaborujú s krajinami, ktoré platňujú represiu na občanoch. Takže ja by som chcel volať potom, aby tieto firmy nedostali ani cent z peňazí európskych daňových poplatníkov. Teraz pán Čarnecký. Pán predseda, dámy a páni, režim útočí alebo e, potlača odpor, keď už má pocit, že sám e, sa oslabuje a má pocit e, absolútnej bezstrednosti. E, možno, že je to ten prípad. Možno, že osoby v, alebo orgány v Teheráne majú pocit, že nikto zvonku z Európskej únie alebo z Spojených štátov alebo zo Spojených národov nie je, možný, nie, nie je schopný odsúdiť verejne ich konanie. A to je práve pre nás poučenie. Musíme urobiť všetko preto, aby sme E, zabránili dvojakým metrom a pokritectvu. Takisto musíme požadovať dodržovanie ľudských práv aj v Iráne. Nemôžeme akceptovať, že budeme podporovať a ponúkať granty firmám, ktoré podporujú iránsky a teheránsky režim. Musíme byť extrémne transparentní v tejto otázke. A Európsky parlament tiež nemôže vyriešiť všetko, ale mohli by sme urobiť všetko preto, aby sme zachránili čo najviac nevinných ľudí, koľko len dokážeme. Predseda teraz pán Rybich. Ja, danke, ja, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Mali by sme sa strániť tomu, aby sme robili paušálne e, rozhodnutia. Iránsky národ má právo na demokraciu a mali by sme jednoducho hľadať individuálnu vinu a v tomto zmysle by sme tých, ktorí sú zodpovední, aj odsúdiť pred Hakským súdom, pretože treba pomenovať, kto je zodpovedný za túto mizériu, pretože proti, so sankciami proti národu jednoducho posilníme tých, ktorí porušujú ľudské práva a to nemôže byť v záujme Európskej únie. My nepotrebujeme potrestanie nevinných a sankcie proti nevinným, ale potrebujeme urobiť niečo proti tým, ktorí porušujú ľudské práva. A proti týmto potrebujeme právoplatné rozsudky. Naša otázka teda je, ako môžeme demokratické moci v Iráne posilniť. Čo môžeme urobiť preto, aby sme pomohli tým, ktorí stoja na našej strane. A tu očakávam konkrétnu odpoveď komisie. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je Skina. Ďakujem pekne, pán predseda. My, Európania, máme zodpovednosť za to, aby sme zastavili exporty technológií, ktoré sa používajú na to, aby sa potláčal, potláčali ľudské práva, ako napríklad v Iráne. Či sú to špionské technológie alebo iný software, ak môžeme, ak zistíme, že sa to vyváža z Európy, tak to musíme jednoducho zastaviť. Nebudeme tam vidieť veľké zastrelenie ľudí na ulici, tak ako v Líbii alebo v Sýrii, pretože Irán je v tomto dosť e, sofistikovaný a je skutočne veľmi brutálny a násilnícky, pokiaľ ide o ubližovanie ľuďom. A keď sa tu využívajú také technológie na vystupovanie protestantov, e, my musíme jedným hlasom jednoducho zastaviť takéto importy a exporty zbra- e, technológií. Ďakujem pekne. Vypočuli ste si, pani komisárka, názory poslancov a poslanky, nejaký je váš názor. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene vysokej predstaviteľky a komisie ako takej vítam toto uznesenie a chcela by som zdôrazniť, že otázka ľudských práv v Islamskej republike Irán je skutočne polutovania hodná a zhoršujúca sa. Z... Iránska, iránske úrady sú dosť E, negatívne, pokiaľ ide o zhoršovanie tejto situácie. Obhajovateľia ľudských práv, právnici, politickí predstavitelia, študenti, novinári sú zastrašovaní a dostávajú sa do väzenia, kde sú kruto týraní. Homosexuáli, e, ženy, aktivistky, filmári sú takisto cieľom týchto represálí. Irán ignoruje aj naďalej medzinárodné záväzky a jeho občania sa nemajú ku komu obrátiť o pomoc. Častokrát sa zatýkajú aktivisti v ľudských právach, porušuje sa prístup k internetu a na mobilné siete, takisto pokiaľ ide o náboženské menšiny, domáce väzenie pre politických predstaviteľov a ich rastúce počty poprav sú skutočne smutnou ilustráciou tohto zhorčujúceho sa trendu. Veľa z vás poukázalo na konkrétne prípady, tak dovolte, aby som vás informovala aj ja. Pokiaľ ide o kresťanského pastora, pána Nadarchányho, e, zdieľame ten istý názor ako aj parlament. E, Irán musí dodržiavať medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, aj pokiaľ ide o slobodu náboženského vierovýznania. pred, vysoká predstaviteľka žiadala od Iránu, aby bol e, pán Josif Nadarchány prepustený, aby sa e, zrušili obvinenia voči nemu a dosledujúvame tento prípad. Takisto v vašom mene poukazujeme na to a verejne sme boli proti tomu že boli zatvorení prominentní filmári a umelci, ktorí tu boli spomenutí, ako Jafar Panahihi a Marzie Vafa Mahrova. Sme radi, že Marzie Vafa Mahrova bola prepustená, ale sme skutočne e, znepokojení tým, že cieľom takýchto represálí je práve umelecká komunita. Takisto súhlasíme s vašim apelom na uvalenie moratória e, na Irán. Zvláštnym prípadom je práve poprava mladistvých. To je skutočne znepokojujúce, zaražajúce, ako napríklad tie popravy, ktoré sa udiali v septembri. Ctení poslanci, poslanky, Európska únia sa snaží aktívne pracovať na tom, aby sa zlepšila situácia ohľadne ľudských práv v tejto krajine. Dovolte mi preto uviezť niekoľko príkladov našich konkrétnych krokov. Využívame verejnú diplomáciu, Máme demokratické prehlásenia, ktoré jednoducho poukazujú na to, aká je situácia závažná. Viac momentálne nemôžeme urobiť. Na to, aby sme podali pomocnú ruku národu v Iraku, e, snažíme sa prekladať naše apely do ich národného jazyka a sprostredkovať im ich v Teheráne a v Bruseli európskej služby. E, upozorňujú Irán na prípady porušovania ľudských práv, snažíme sa získavať nové informácie a sprostredkovať naše signály. E, valné zhromaždenie OSN tento rok ešte raz e, bude revidovať rezolúciu ohľadne ľudských práv v Iráne a v tejto rezolúcii e, treba povedať, že Európska únia ju podporuje. Takisto chceme získať prístup pre doktora Sahída, ktorý ktorý sa v tejto oblasti angažuje a nemôže sa dostať do tejto krajiny. V oktobri zahraniční ministri, ministri zahraničných vecí Európskej únie prijali, po, prijali vyhlásenie týkajúce sa porušovania ľudských pre 60 prípadoch. To znamená, nejdeme proti všeobecne, vo vše, proti všetkým občanom tohto krajiny, ale sústredíme sa na prípady, ktoré sú konkrétne. Paralelne voči týmto sankciám dávame Iránu jasne najavo, že sme pripravení na pomoc, pokiaľ ide o zlepšenú situáciu ohľadne ľudských práv. Dovolte mi záverom povedať, že bohužiaľ zatiaľ ešte nemáme žiadnu krajinu na svete, ktorá by dostávala takú veľkú pozornosť, pokiaľ ide o ľudské práva zo strany Európskej únie ako práve Irán. Tento parlament by nemal pochybovať o našom odhodlaní, o tom, že robíme skutočne všetko, čo má v našich sílach, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv v tejto krajine. Viem, že parlament je znepokojený a my to berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka kolegovia, táto, tento bod rozpravy je uzatvorený. Budeme hlasovať hneď potom, ako ukončíme rozpravu k ďalšiemu bodu ohľadne Egyptu. Predovšetkým i tu ide o prípad blogera Alu Abdul Fataha. A začneme s prehlásením pána Kaminského.